Cominciamo la sessione pomeridiana. Abbiamo un... Dobrý deň, prajem. Vítam vás na dnešnom popoludňajšom zasadnutí. Najprv tu máme výmenu názorov o otázke ľudských práv v afrických krajinách, krajinách AKT, po vypršaní dohody z Kotonu. Táto dohoda bola pred 17 rokmi podpísaná 23. júna roku 2000 medzi krajinami AKP a Africkou úniou, a e, Afric, Európskou úniou a súčasná dohoda by mala vypršať v roku 2020. Držanie ľudských práv je dôležitou súčasťou tejto dohody. Článok 9, odsek 2 tejto dohody z Kotonu. Tam Európska únia a tie krajiny poukazujú na svoje záväzky a medzinárodné záväzky, pokiaľ dodržiavanie ľudských práv. Krajiny tu vyjadrujú svoju, svoj dôraz, pokiaľ ide o ľudskú dôstojnosť, to sú legitímne aspirácie jednotlivcov ako aj národov a strany sa zavezujú, všetky základné práva chrániť, či už ide o civilné alebo politické, hospodárske alebo kultúrne práva. A tieto strany takisto podporujú teda tú jedno, jednotnosť medzi mužmi a ženami. Potom je tu článok 96, kde sa počíta s konzultačným postupom v prípade vynimočných prípadov, ktoré sú vážnym porušovaním ľudských práv. Ak tieto konzultácie nepovedú k akceptovateľnému riešeniu pri oboch stranách, tak táto kooperačná dohoda môže byť vypovedaná. Vzhľadom na toto všetko, tu teda je určité prepojenie medzi doložkou o ľudských práv v rámci dohody Kotonu a záväzkami, ktoré sú vlastne v týchto eh, hospodárskych zmluvách medzi Európskou a niektorými krajinami krajiny AKT, skupiny krajiny AKT dohodnuté. A tieto dohody o partnerstve obsahujú e, doložky o ľudských právach, ktoré sa týkajú teda tých dôležitých prvkov dohody z Kotonu, ako aj e, konzultačného procesu podľa článku 96 tejto dohody v prípade vážnych porušovaní ľudských práv. Musíme sa teda spýtať, že čo sa vlastne s týmito hospodárskymi dohodami udeje a čo sa udeje s provizornou dohodou v prípade, že táto dohoda Kotono 2020 vyprší. Rok 2017 bol rokom, kedy sa zverejnila štúdia, ktorá bola e, zadaná z výboru INTE a DV Ide tu predovšetkým o ustanovania e, ohľadne ľudských práv, pokiaľ ide o dohody medzi E, krajinami e, skupiny AKT Európskou úniou. Máme tu teda dôležitých rečníkov. Máme tu Oskara Mateosa Martina, profesor a koordinátor e, študijného oboru vzťahov a komunikácií na univerzite v Ramon Lul. On takisto pripravil analýzu ozbrojených konfliktov a mierotvorby po konfliktoch v afrických krajinách, predovšetkým pokiaľ ide o región západnej Afriky a v roku 2008 vyhral cenu, cenu Kaza Africa Prize za najlepší príspevok v kontexte demokratizačného procesu v subsahárskej oblasti. Teraz zostane hneď slovo na to, aby sa mohol vyjadriť k tejto téme. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, cieľom môjho vystúpenia je analyzovať situáciu ľudských práv na africkom kontinente vo svetle dohody z Kotanu. A na to, aby sme sa mohli pozrieť na túto situáciu, musíme výjsť z takej zrejmej veci, a to je uznať komplexnosť a diverzitu e, sociálnej, politickej, ekonomickej reality, ktorá charakterizuje e, tento kontinent. Pretože Afrika to už nie je len klíše, to znamená e, kontinent charakterizovaný vojnou a chudobou. E, je to svet, kde sa deje, dejú obrovské transformácie rôzneho druhu, s čím súvisia rôzne um, výzvy a tiež protiklady. A v tomto kontexte dôležitým javom tejto konjunktúry sú sociálne mobilizácie, e, v ktorých e, ku ktorým dochádza v mnohých afrických spoločnostiach za posledné roky. E, k protestom počas tzv. arabskej jary je treba pridať rôzne typy mobilizácie v subsaharskom regióne, ktoré, o ktorých bohužiaľ e, medzinárodné médiá toľko neinformovali. Pri tohto protestoch e, boli významné tri dôležité aspekty pre ľudské práva. Poprvé, snahy e, potlačať zo strany niektorých režimov demonstrácie, ktoré sa snažili o politické otvorenie a zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie. Po druhé, snaha zo strany niektorých vlád limitovať alebo blokovať prístup na internet kvôli dôležitej úlohe, ktorú zohrávajú mobilné telefóny, ako je sociálne ciele, pardon, sociálne siete v mnohých protestoch. A nakoniec mobilizácie ukazujú, že sme v čase transformácie a že nová generácia sa snaží skutočne zlepšiť ľudskoprávnu situáciu vo všetkých aspektoch. Predpokladáme teda, že na to by sme mohli analyzovať e, detálne e, situáciu ľudských práv v rôznych krajinách. E, existujú samozrejme rôzne publikované správy aj zo strany organizácie ako Human Rights Watch alebo mm, Amnesty International. Ja by som chcel zvážiť hlavne tri také aspekty, ktoré sú obzvlášť nepokojúce v súčasnosti. Ten prvý kontext na ktorý by som chcel obrátiť vašu pozornosť, je tá situácia, v ktorej sa nachádzajú niektoré krajiny v ozbrojenom konflikte. Niektoré krajiny ako Burundi, Stredoafrická republika, Mali, e, potom východ e, Demokratickej republiky Kongo alebo etiópsky región Ogadenu. Minimálne by sme tu museli, mali zdôrazniť 5 krajín, kde intenzita ozbrojeného konfliktu je veľmi vysoká a porušovanie ľudských práv sa deje skutočne vo veľkom rozmere. V Južnom Sudáne dohoda, mierová dohoda medzi dvoma frakciami, e, ku ktorej došli, došlo medzi novou nezávislou vládou a rebelmi, e, sa plne neimplementovala a konflikt naďalej pretrváva e, a obeťami sú 10 tisíce e, ľudí, teda buď ľudia, ktorí e, umreli alebo boli presídlení. V Sudáne vláda Omara al-Bashira eh, udržuje konflikt už niekoľko rokov so zbrojenými eh, skupinami v regióne Darfur a v regióne Kordofan a pri Modrom Níle. Namkad v Nigérii sa páchajú naďalej eh, ťažké atentáty zo strany skupiny Boko Haram. A vojenská stratégia eh, pod vedením nigerijskej vlády s podporou regiónu aj medzinárodnej komunity eh, do istej miery obmedzala eh, kapacitu tejto skupiny, ale ten problém sa rozšíril do celého regióna, vytvoril novú dynamiku v Somálsku. Al-Shabaab eh, zintenzívnil svoje eh, činnosti a nakoniec eh, Líbia naďalej zažíva politické rozdelenie, pretrváva tam tiež násil, pretrvávajú násilnosti zo strany rôznych aktérov. A tuto vidíme tri aspekty, ktoré musia sa zobrať do úvahy pri akejkoľvek analýze. Poprvé, hlavnými obeťami ľudských práv sú alebo je civilné obyvateľstvo, predovšetkým maloletí a ženy. E, pretože čoraz viac dochádza k zneužívaniu a k sexuálnym násilnostiam, predovšetkým v oblastiach ako Sudán, e, Južný Sudán alebo Nigéria. Po druhé, úloha medzinárodných e, aktérov, štátov a medzinárodných organizácií sa zamerala hlavne na vojenskú pomoc niektorým vládam, ktoré bojujú proti rebelom a proti ozbrojeným skupinám, ale oveľa zriedkavejšia je pomoc v oblasti diplomatickej alebo sociálno-ekonomickej. A po tretie, e, v jadre týchto konfliktov sú politické a sociálno-ekonomické e, snahy, ktoré by sa mali brať do úvahy pri akejkoľvek medzinárodnej intervencii alebo snahe o e, vyriešenie konfliktu. Druhým, druhou skupinou krajín, ktoré treba brať do úvahy pri ľudskoprávnych aspektoch, to sú tie, kde pretrváva situácia, ťažká situácia uh, politického napätia. Uh, mohol by som zdôraznil aspoň uh, tri z týchto kontextov. Uh, ktoré sú obzvlášť relevantné. V Etiópii napriek tomu, že nedávno bolo vyhla, že sa vlastne ukončil núdzový stav, a zat- bolo oznamené zatvorenie zaisťovacieho centra, naďalej pokračujú protivládne protesty a nespokojnosť s vládou. Tvrdé represie voči e, pr protivníkom alebo odporcom režimu a zmiznutie mnohých osôb e, to je niečo, čo hlásajú mnohé ľudskoprávne organizácie a v, v Demokratickej republiky Kongo e, okrem existujúcej situácie e, treba brať do úvahy aj tú konjunktúru intenzívnych mobilizácií, e, ktoré žiadajú o konanie, o zorganizovanie volieb a zmenu na prezidentskom poste politická kríza a všeobecné násilnosti voči protivníkom režimu a rôznym organizáciám a skupinám e, by sa mohli ešte zhoršiť. A nakoniec Eritreji e, tisíce mladých ľudí e, sa snažia utiec pred praktikami násilného náboru zo strany vlády a kvôli tiež tej situácii vnútornej represii voči rôznym skupinám. Tento exodus po tzv. sinajskej ceste je niečo, čo vlastne, proti čomu bojujú ľudskoprávne medzinárodné organizácie. Je to veľmi znepokojujúce, pretože mnohí z tých, ktorí sa dostanú do svojho cieľa, sú potom navrátení do krajiny alebo do iných krajín regiónu a e, vlastne takto sa plnia dohody medzi eritrejskou vládou a ďalšími krajinami. E, v niektorých ďalších krajinách, ako je Kenia, Kongo, Uganda, Kamerún a tak ďalej, sú tiež nepokojúce tendencie. A napriek rozdielom medzi týmito krajinami e, sú tu niektoré spoločné prvky politického napätia, o ktorých som už aj hovoril predtým. E, ide o kontexty, v ktorých e, politickí lídry snažia sa zotrvať pri moci a napríklad snahy o zmenu ústavy alebo e, snahy o manipuláciu volebných komisí sa mnohokrát stali vlastne tým hlavným cieľom alebo hlavným nástrojom, ako zostať pri moci. Po druhé, potom je tu odpor voči takýmto snahám alebo aj teda existencia rôznych represívnych praktík, korupčných praktík viedli k úteku tisícov ľudí, a, lebo tiež prostredníctvom alebo viedli k mobilizácii prostredníctvom intenzívnych protestov, e, ktoré boli tiež však potlačené. A v mnohých e, prípadoch e, blokovanie internetu sa stalo bežnou praxou zo strany niektorých vlád a to je tiež evidentné porušovanie ľudských práv. Potom ten posledný kontext, ktorý treba brať do úvahy, sú tie krajiny alebo situácie, v ktorých e, úloha medzinárodných aktérov, predovšetkým niektorých európskych vlád alebo podnikov, je priamo spojený so zhoršovaním ľudských práv. E, situácia, taká prvá situácia, e, ktorú určite poznáte, je tzv. predaj pôdy e, a závažnosť e, tohto fenoménu viedla k tomu, že mnohé medzinárodné mimovládne organizácie e, nazvali alebo nazývajú túto prax ako novou, novými pretekami v plienení afrického kontinentu môžeme tiež povedať, že podľa Global Land Project v rokoch 2008 až 2010 investori a nadnárodné spoločnosti získali 53 až 61 miliónov hektárov na tomto kontinente a e, dopad na, ľud, na ľudí aj na životné prostredie je veľmi vysoký v krajinách ako Etiópia, Nigéria, Sierra Leone, Kamerun a tak ďalej. Dochádza k uzurpovaniu pôdy, e, presúvanie pôdneho obyvateľstva, e, vykoristovanie využívanie, pracovná využívanie ľudí, represia zo strany polície, aj vojska, uväzňovanie či smrť ľudí. To, je, to sú len niektoré z tých dôsledkov. A druhá otázka má dočinenia s migračnou a azylovou politikou, ktorú uplatňuje Európa a niektoré ďalšie vý, e, západné krajiny v súvislosti s africkým kontinentom. Mnohé ľudskoprávne organizácie už viackrát za posledné roky e, bojujú alebo vyhlasovali, že sa deje, že sú takéto závažné dôsledky e, týchto politík a snažia sa upriamiť na to pozornosť. Podľa niektorých e, referenčných výskumných e, centier e, podstata dohôd v prípade Európskej únie sa zakladá na podmienovaní dohody pardon, rozvojovej pomoci obchodné dohody alebo liberalizačná vízová politika sú tu sľuby, eh, peniaze za výmenu kontroly a je tam snaha o readmisiu tých eh, navrátilých eh, v tomto znepokojúcom scenári. Tu vyniká potreba ochrany právy, práva na azyl a garantovať bezpečné spôsoby návratu ako stratégie, e, ktoré bojujú proti súčasnej dynamike. E, potom znepokojuje nás tiež situácia v ohľadom ľudských práv, ohľadom vývozu zbraní e, z členských štátov EÚ. Podľa niektorých e, mimovládnych organizácií v roku 2015 sa zdvojnásobili tieto cifry a pokiaľ ide o africký kontinent, za posledné roky sa tieto cifry udržali zhruba na podobných číslach alebo dokonca e, v roku teda 2015 aj došlo k výraznému zvýšeniu. Pokiaľ ide o zvyšovanie počtu zbraní, ktoré prišli najmä z severu Afriky, ako aj zo subsahárskeho regiónu. Od roku 2012 sú to zóny, kde sa sústredí veľká časť ozbrojených konfliktov. V prípade Európskej únie v decembri 2008 sa prijala spoločná pozícia ohľadom vývozu e, vojenského zariadenia technológie e, a kritérium 3 sa týka e, vnútornej situácie v krajine, ktorá je tou koncovou. A pokiaľ ide o existenciu ozbrojených konfliktov a napätí, a tam sa stanovuje, že členské štáty neumožnia vývoz ktoré by, zbraní, ktoré by mohol naťahovať ozbrojené konflikty. Dámy a páni, africký kontinent e, zažíva mnohé e, sociopolitické, socioekonomické procesy. Väčšina afrických krajín e, chce dodržiava dohody, ktoré presadzujú a rešpektujú ľudské práva, ale okrem týchto kompromisov a záväzkov realita sa mení. Sú niektoré africké krajiny, ktoré napredujú pozitívne smerom k ochrane alebo aspoň k poskytovaniu nástrojov, ktoré zaručia takúto ochranu, ale realita v mnohých ďalších je závažná a znepokojujúca. Treba pomôcť týmto krajinám nájsť nástroje, ktoré zaručia ochranu práv svojich občanov. To by mala byť priorita pre členské krajiny EÚ a tiež záväzok nerobiť viac škôd Afrike, tak ako to aj presadzuje Royal African Society, a ktorá naznačuje, že je tu negatívny dopad niektorých medzinárodných politík, to by mal byť našim náš východiskový bod, ktorý by mal ísť ruka v ruke s cieľom prispievať k stratégiám a politikám, eh, v ktorých alebo ktoré majú ako prioritu blaho ľudí, rešpektovanie ľudských práv a presadzovanie sociálneho, politického a ekonomického rozvoja. Ďakujem pekne. il e, signor Ďakujem veľmi pekne. A teraz si vypočujeme SVČ. Nech sa páči, zodpovedný za panafrickú. Dovolte mi začať tým, že by som povedal, že otázka ľudských práv bude kľúčo, budú kľúčové po období vypršania dohody z Kotonu. Chceme, aby obsah tejto dohody pokračovala aj ďalej. Naši partneri AKT krajín potvrdili túto vôľu na poslednom ministerskom zasadnutí. Mali sme dobrú diskusiu s členskými krajinami ohľadne ľudských práv, právnom štáte, ohľadne prípravy smernice ktorá bola prijatá na úrovni kolegia v decembri. Táto dohoda bude obsahovať aj ustanovenie, kde členské štáty opakujú, že chcú naďalej plniť medzinárodné hodnoty, ľudské práva a právny štát. Tieto štáty sa zaviazali, že ďalej budú plniť tieto princípy aj na základe charty OSN a medzinárodného práva. Táto dohoda sa zaviaže k tomu, aby sa podporovali politiky, ktoré sa budú týkať všetkých ľudských práv, zabezpečia prístup pre všetkých členov spoločnosti, odhľadnúť od etnika, rodu, veku, postihnutia, náboženstva, sexuálnej orientácie a rodovej identity. Takisto to bude obsahovať záväzok boja proti rasizmu, xenofóbii a netolerancie. Táto dohoda bude obsahovať ustanovenia, ktoré sa týkajú prístupu k justičnej pomoci a justičným službám pre všetkých občanov. Budeme mať dialog s patričnými inštitúciami z regiónu, s predmetnými úradmi regionálnymi, ako aj s občianskou spoločnosťou. Dovolte mi povedať niektoré body, kde by sme sa mali viac sústrediť práve na Afriku, Urobíme všetko preto, aby Africká charta ohľadne ľudských práv a ohľadne demokracie bola implementovaná v plnej miere. Budeme implementovať všetky princípy nediskriminácie, pokiaľ ide o et- pokiaľ ide už vymenované body. Budeme podporovať dialog ohľadne spolupráce, pokiaľ ide o zrušenie trestu smrti, mučenia a budeme podporovať na to, aby aj občianská spoločnosť mala možnosť prítomnosti na týchto dohovoroch. Rovnako to bude fungovať aj pokiaľ ide o, karibské, o karibskú oblasť. Dohoda ohľadne politického dialogu má za cieľ ďalej rozvíjať politický dialog vo všetkých oblastiach, kde sa zadefinujú konkrétne ciele. Tie ciele toho dialogu budú podporovať vzájomné porozumenie partnerských záujmov, ako aj snahu dosiahnuť ciele, z ktoré boli stanovené. Je našim cieľom, aby sme úspešnejšie spolupracovali na týchto témach na národnej a regionálnej úrovni, tým, že budeme mať pravidelnú koordináciu ohľadne medzinárodných záležitostí, ktoré sú v spoločnom záujme. Dialóg sa musí sústrediť aj na to, že tu budú ďalšie iniciatívy, ktoré sa týkajú spoločných iniciatív, prátane vytvárania nových formátov spolupráce neposlednom rade dialog sa bude e, organizovať pravidelne, flexibilne a bude sa konať v najlepších formátoch na najlepších úrovniach. Budeme využívať plnú mieru možností na to, tak ako to je stanovené v článku 8, aby sme zdôraznili ľudské práva v kontexte s Africkou úniou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán Görens. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vidím, že nie toľko ľudí sa hlási na tejto diskusii, ale predsa len podľa mňa je veľmi dôležité, dôležitá táto téma. Práve som sa vrátil zo zasadnutia s bulharským predsedníctvom. Takisto sme tam hovorili o dohode s Kotonou. Vieme veľa, ale nevieme stále dosť kam teda pôjdeme, ako bude vyzerať konfigurácia našej úpravy s africkými krajinami, s krajinami AKT v budúcnosti. A vlastne vo výbore pre rozvoj sme mali príležitosť pripraviť správu z vlastnej iniciatívy na to, aby sme načetli tie hrubé línie tejto dohody z pohľadu samozrejme parlamentu boli by sme radi, ak by sme podporili hlavne tú parlamentnú dimenziu ľudské práva ako demokracie, ktoré fungujú dobre v porovnaní s krajinami, kde sú vlády pod kontrolou parlamentu. Poukazuje na to, aby sa takéto prečiny sankcionovali, ale pokiaľ ide o ľudské práva individu dosiahneme, to znamená, že musíme zmobilizovať energiu a zdroje. Myslím tu na dve veci pokiaľ ide o mobilizáciu zdrojov, tak finančný ráme zlepšovania systému justičného fungovania, to znamená, je to otázka veci, správy vecí verejných a takisto treba sa venovať konkrétnym témam aj proti diskriminácii na základe rasy, pohlavia, na základe pôvodu a často kčujú. Prvé riešenie je také, že vo všetkých krajinách krajín AKT do legislatívy upísali dodržiavanie ľudských práv, aj pokiaľ ide o e, tento vek na svadby, bez toho, aby na to mali prostriedky. Možno teda majú dobrú vôľu, ale ktoré majú skutočne veľmi dobrú skúsenosť v tejto otázke na to, aby participovali vlastne na tom rámci spolupráce medzi krajinami AKT, Európsti. To všetko si vyžaduje veľkú predstavivosť, finančné prostriedky a takisto aj diplomáciu aktívneho charakteru. My nemôžeme, orgány, naše členské štáty boli viac e, ochotní poukázať na tieto problémy, keď je napríklad ja, a preto sa vždy pýtame, kde sú vlastne tí za Európu, ktorí rozhodujú, ktorí skutočne sú to mysliacou hlavou rozhodujúci, ktorí strategicky môžu prispieť predstaviteľ komisie, pokiaľ ide o SVČ, ktorý povedal, že charta Africkej únie je, môžeme tento princíp jednoducho uviesť aj do našich ústav, do našich chart, e, pretože e, tento princíp by nám pomohol skutočne riešiť vážnosť otázok vo viacerých problémoch a môžeme zmobilizovať takýmto spôsobom ktoré budú práve v súlade s ľudskými právami. Napríklad pripraviť niečo podobné ako dohoda z Kotonu, nejaký nový princíp, tak je tu riziko, že zopakujeme tie chyby z minulosti. Takisto je to aj otázka, aby sa neopakovali nejaké papierové definície, definície, ktoré sú len na papieri, ktoré jednoducho sa nepretavili nikdy do konkrétnych skutkov a kde nie sú nejaké žiadne konkrétne pravidlá vymožiteľnosti týchto princípov. Takže otázka je, ako budeme diskutovať o tých jednotlivých prístupoch, ktoré sú schodné, ktoré sú realizovateľné po období 2020. Myslím si, že ten najdôležitejší predpoklad je, aby sme v otázke takýchto unilaterálnych dohôd mali nejaké strešné dohody, ktoré budú možno byť sprevádzané z nejakých regionálnych dohôd, Zdá sa, že toto zodpovedá lepšie e, plneniu aký ako nejakému plneniu ľudských práv. Ale my musíme byť ochotní a pripravení musíme byť pripravení takéto dohody pripraviť. Máme tu dva body, ktoré by som chcel spomenúť. To znamená, potrebujeme pravidlá, ktoré počítajú s takou možnosťou, aby jednoducho ústupky finančného charakteru boli vypustené v prípade, že dochádza skutočne k eklatantným prípadom porušovania ľudských práv. Po druhé je tu ešte aj ten problém toho stáleho dohľadu, do, dozoru. Uvediem príklad, pretože to budeme vlastne mať aj v rámci diskusie, sa to ešte objaví. Je to napríklad tá obchodná dohada napríklad s Marokom, ktorú máme dohodnutú. a napríklad e, bolo tu odvolanie, pokiaľ ide o dohodu e, o rybolove a Európsky súdny dvor dal zapravdu, pretože vo všeobecnosti sa hovorí, že úloha komisie by malo byť, aby dopady, dopady takéto dohody boli kontrolované a to už vopred, to znamená už predtým, než sa takáto dohoda vôbec uzavrie alebo podporí. Ja si myslím, že tento aspekt sa pravdepodobne opakovať bude aj v oblasti polnohospodárstva, aj keď teda komisia e, všetko už pripravila. Máme tu teda novú dohodu s Marokom, ešte ju nepoznáme a mám dojem, že sa tu vlastne uberáme tým istým smerom, ako aj predtým. Otázka je teda, že či nie je nepostradateľné to, aby tu bola nejaká dohoda, klauzula alebo nástroj, ktorý by sme mali permanentne k dispozícii, ktorý by zabezpečoval patričnú kontrolu. Predtým, než sa takáto dohoda vôbec uplatní, treba zistiť, že sú tu nejaké problémy, pokiaľ je konkrétny dopad na otázku ľudských práv. Ja viem, že tu je jednoducho veľká diskusia, ktorá s tým bude súvisieť a sú tu aj takí, ktorí si myslia, že politika musí byť nad tým právnym aspektom že sú tu niektoré veci, ktoré treba z tohto uhla pohľadu vnímať. Ja si myslím, že to celé musí ísť paralelne v súčinnosti na to, aby sa zadefinovalo to, že ktorý z tých riešení je to najlepšie, aj vtedy, keď politika e, už sa nejakým spôsobom rozhodne, budeme potrebovať riešenie tohto problému, takže nasledovná otázka je, ktorou by sme sa mali zaoberať. Vieme si predstaviť, Vieme si predstaviť nejakú inováciu alebo zmenu, ktorá by umožnila to, aby sa ľudské práva skutočne dostali do epicentra pozornosti a nie nejako iba marginalizovanie bokom. Takže to je vlastne tá moja otázka a teraz dostanete hneď aj slovo. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda jedna z otázok, e, na ktorej som nastojil a tiež e, vlastne e, ste o tom hovorili aj vy a to je diverzita kontextov. Je tu veľmi, vidíme skutočne také až sociálne vrenie a v mnohých krajinách sa ľudia snažia protestovať hmatateľné zmeny a zlepšenie sociálno-ekonomického života, čiže je tam potom následne aj nová vlna represí a napríklad e, bolo povedané, tiež geopolitická situácia sa mení, e, Európa už nie je jediným aktérom, e, súdce a ja si myslím, že to by nemalo znižovať e, snahu členských štátov. Násobí e, populácia Afriky a druhá ďalšia transformácia je, je veľká urbanizácia za nevydaného rytmu a politikami e, tiež súdržnosti. E, mnohokrát sú to členské krajiny EÚ alebo podni- európske podniky by mohli e, svojimi 8 a nejakým spôsobom vlastne to zaviesť tiež do týchto revidovaných klauzul dohody z Kotonu. Ďakujem. Práva to je v súčasnej dohode a bolo by dobre, keby v budúcnosti, teda v budúcej dohode, to ešte tam bolo obsiahnuté. No a sú tu ešte ďalšie články, ktoré uvádzajú, že ak existujú neprekonateľné porušenia, porušovania ľudských práv, ktoré sa nedajú vyriešiť dialogom, tak môžu dohoda pozastavená. Myslím si druhýkrát, čo sa to vôbec stalo. Teda tie ustanovenia existujú, jednoducho musia to členovia uplatňovať, to, čo už máme. Text Kotonu je vynikajúci. Je to presne také, ako ústava. My sme sa zaviazali aby neboli iba na papieri, aby sa z nich e, nestala nomenklatúra. Zámer a myslím si, že ani riziko e, akéhosi e, znižovania alebo zrieďovania súčasných povinností nástrojov a príslušných opatrení, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v rámci budúcich dohôd Kotonu, nech to už má feedbacku, ktorý sme dostali od Európskeho parlamentu, a pokiaľ ide o záväzok samotného vysokého predstaviteľa. Len toto som chcel povedať. Dobre, myslím, že v jednom bode sa všetci zhodujeme. Je nezmyselné mať pekné auto a pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a AKP, diskutovali sme najmä o Afrike, je veľmi dôležité, aby práva boli e, uplatniteľné, keď už existujú. Myslím, že toto treba zdôrazniť. Ďakujem rečníkovi, ďakujem mu za prítomnosť a aj za ochotu k tejto výmene na... Posiamo iniciári na nostra... Dobre, takže môžeme pokračovať. A teraz pôjde o seminár. Téma je rozšírenie konceptu e, ľudských práv a dopad na podporu a ochranu ľudských práv. Pri tejto príležitosti by som chcel privítať skupinu poslancov z, Marokán, z marokánskeho parlamentu, ktorí sú na návšteve v Bruseli, ktorá bola zorganizovaná kolegom a e, zúčastnia sa aj na zasadnutí výberu droa, predovšetkým, aby sa mohli zúčastniť semináru Ide o rozšírenie konceptu ľudských práv a teraz týmto by som vás chcel srdečne privítať. Takže rozširovanie pojmu ľudských práv, tento koncept, tento pojem sa výrazne zmenil počas uplynulých desaťročí a bol e, rozširovaný rozličnými spôsobmi. E, vyskytli sa noví právni nositeľi a nové rozmery e, ľudských práv v rámci zahraničných vzťahov Európskej únie hospodárske práva, ekonomické práva, sociálne práva, kultúrne práva nadobúdajú stále väčší význam a rozmer práv ľudských sa vo viacerých odvetviach a oblastiach, ktoré sú rozhodujúce teda bol, tento pojem bol doplnený vo viacerých nových oblastiach. Okrem toho je tu trend, nový právny, že nové právne nástroje a postupy na medzinárodnej úrovni sa zavádzajú. Čiže sú tu e, aktuálnejšie príklady, napríklad e, OSN, diskusie, ktoré sa týkajú vyhlásenia o právach farmárov a osôb, ktoré pôsobia v oblastiach vidieka. A je tu záväzná dohoda, o podnikoch a ľudských právach. Ako parlament často sme v popredí, keď ide o e, podporu tohto procesu e, rozširovania. Európsky parlament pri viacerých uzneseniach e, zdôraznil tento, túto, túto nerozdeliteľnosť tohto konceptu, pretože zároveň je tu obava, že rozšírenie by e, zahrňalo riziko, že ochrana základných práv by sa oslabila a samotný pojem by sa zriedil. Tento seminár e, bol žiaduci, si žiadal, aby sa viedla otvorená a priama diskusia o potenciálnych kritických aspektoch pri rozširovaní práv a diskusia sa nemá koncentrovať na teoretické argumenty, ale na skutočné dopady, na skutočný život obetí e, porušenia ľudských práv. Máme tu dvoch expertov z akademickej pôdy, ktorí e, e, Eh, vypracovali diskusné dokumenty. Okrem toho tu máme dvoch zástupcov dvoch vymovaných organizácií, ktoré, ktorí majú rozličné skúsenosti eh, o spôsobe, akým rozšírenie pojmu eh, ľudské práva má dopad na ich prácu. Je tu mm, ďalší výbor, ktorý bude hájiť líniu únie pri týchto otázkach. Vzhľadom na sporný charakter tejto témy sme sa rozhodli, že aplikujeme formát semináru. Ak nám to čas umožní, e, tak e, sa môžu zúčastniť aj iní e, účastníci. Chcem poukázať na to, že táto diskusia bude zhrnutá, vypracuje sa správa o tomto seminári. A teraz by som hneď chcel začať referentmi, takže postupne e, uvítam a uvediem našich hostí, najprv experti z akademickej pôdy, najprv pani Rose Fieldman e, je zodpovedná za právne konflikty a globálny rozvoj, e, pracuje v univerzite v Reading, okrem toho je riaditeľka oddelenia pre globálny rozvoj pani profesorka Friedman eh, robí eh, výskumné práce aj pre OSN a zasadzuje sa aj za eh, iné organizmy ľudských práv, vypracovanie a realizácia ľudských práv, zodpovednosť a ručenie za porušenie ľudských práv, ktoré boli spáchané aktérmi Spojených národov, teda OSN, a medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy teda prienik týchto dvoch oblastí. A hneď by som jej udelil slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste ma dnes pozvali, aby som povedala niečo o rozšírení ľudských práv a dopade jednotlivých spôsobov, akým ľudské práva sú rozširované. Mých ľudských práv eh, to vlastne eh, bolo eh, ako reakcia na zločiny nacistického Nemecka a vznikli Spojené národy a vznikla Spojená Európa Vytvorenie systému, ktorý podporuje zásadné práva všetkých jednotlivcov bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie alebo akúkoľvek inú charakteristiku. A je to tento systém, e, ktorý musíme chrániť poč- začiatočný bod e, všetkých týchto diskusí je, že medzinárodné e, ľudské práva a zákony a mechanizmy naďalej musia byť kľúčovou metódou pre E, teda systém medzinárodných práv a mechanizmov je možno najefektívnejší e, zo všetkých e, systémov, pokiaľ ide o dosahovanie svojich cieľov a naplnenie svojich mandátov. Srdcom ľudských práv je teda jednotlivé, z ktorého e, základné práva boli porušené alebo ohrozované. Keď vnímame ten systém takto, tak si uvedomíme, že akákoľvek zmena, akákoľvek reforma alebo akékoľvek rozšírenie sa môže vnímať ako legitimné, ak to e, posilní, zlepší alebo zlepší e, ochranu základných ľudských práv pre jednotlivcov. 70 ročí od univerzálneho vyhlásenia o ľudských právach systém sa vyvinul a rozšíril toto rozšírenie sa dialo zvýšeným počtom mechanizmov pre ochranu a podporu ľudských práv. E, potom je tu jurisprudencia o význame a rozsahu ľudských práv a špecifická ochrana pre marginalizované alebo zraniteľné skupiny. Tieto rozšírenia vyprodukovali pozitívny dopad zabezpečením lepšieho pochopenia a rozvoja obsahu základných práv a poskytli metódy pre mobilizáciu pre zmenu, ktorá viedla k zlepšeniu právnej ochrany na národnej úrovni ale ľudské práva sa vyvinuli aj spôsoby, ktoré majú nevapagatívny dopad, predovšetkým na základe pokusu vytvárania nových ľudských práv a mechanizmov v oblastiach, ktoré sú nad rámec tých základných práv eh, v univerzálnom vyhlásení a vyžadujú si eh, teda substanciu a eh, to, toto negatívne rozširovanie, to sú aj pokusy rozšírenia držiteľov práv nad jednotlivcov alebo skupín, na jednotlivcov a podkopáva to princíp, že práva e, vlastne e, majú jednotlivci na základe toho, že sa narodia. A tretí negatívny spôsob, akým e, toto rozšírenie ohrozuje systém, sú pokusy obviniť, alebo teda zobrať témy, ktoré podkopávajú, podkopávajú existujúce ľudské práva náboženstvo eh, sa považuje za eh, odôvodnenie a eh, oprávnenie porušovania ľudských práv ako sloboda náboženstva. Slúži to na podkopávanie a oslabovanie existujúceho systému ľudských práv, pokiaľ ide o obsah ako aj o zdroje. A v tejto diskusii, e, čo je vlastne synopsis e, toho, čo poviem, sa chcem zamerať na niektoré spôsoby, ako sa rozširovali medzinárodné ľudské práva a zatiaľ, čo vytýčim určité pozitívne dopady, budem sa zameriavať na negatívne dopady a na hrozby, e, ktoré vznikli týmto rozširovaním, aby sme lepšie pochopili, prečo rozširovanie bolo zneužité na negatívny dopad na ľudské práva, e, je kľúčové pochopiť, že je tu skupina štátov, ktoré chcú podkopávať ochranu ľudských práv. Medzinárodný systém ľudských práv je riadený medzivládnymi procesmi a pre Každé opatrenie štátov, ktoré chcú zlepšiť ochranu e, ľudských práv, sú reakcie štátov, ktoré sa snažia podkopávať túto ochranu. Viaceré pokusov rozširovať systém sú riadené štátmi, ktoré sú motivované e, zvýšiť ochranu, sú sprevádzané podporou e, tejto jadrovej skupiny štátov, ktoré chcú podkopávať ľudské práva týmto rozširovaním. Tieto štáty často nasadia diskurzy, ktoré budú mať dopad na krajiny, ktoré chcú rozširovať systém. Táto skupina štátov má cieľ eh, absorpcie zdrojov, oslabenia, eh, skúmania ľudských práv alebo mechanizmov zodpovednosti, eh, rozptýlovanie pozornosti od ľudských práv alebo od ich neužívania ľudských práv a oslabiť, trivializovať politické práva a vyhnúť sa akejkoľvek akémukoľvek e, koncentrácii na ich, vlastný, na ich vlastné zneužívanie ľudských práv. Takisto e, sa podkopávajú paradigmy ľudských práv celkovo. Dopad e, tohto rozširovania počas uplynulých rokov často slúži účelu tých štátov, ktoré sa snažia podkopávať ľudské práva a zneužívajú ľudské práva. Oni sami sú hlavnými zneužívateľmi. Pokiaľ ide o toto rozšírenie sa budem venovať trom témam. Rozšírenie kategór týchto práv. V rámci univerzálnej deklarácie máme dve široké kategórie. Občianske a politické a hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Veľa už bolo povedané za ostatných 7 dekád ohľadne prepojenia týchto skupín, ale vie sa, že sa tieto práva dajú chrániť, aspoň teoreticky, ak nie prakticky. Tieto argumenty a diskusie sú dobre už overené a nebudem ich teraz spomínať. Tie práva, ktoré sú v univerzálnej deklarácii, sú základné práva, odhľadnúť od kategorizácie alebo od toho, ako sú chránené zo strany medzinárodných alebo národných mechanizmov. Ale rozšírenie kategórií týchto práv, na to by sa tam začlenili aj tie generácie tretej generácie, tak to je niečo, čo môže ohroziť tento systém ľudských práv. Sú tu dve špecificky problematické typy ktoré niektoré štáty podkopávajú tento systém, keď štáty napríklad prinášajú niektoré oblasti do ľudských práv, ktoré tam nepatria, a po druhé, keď sa snažia obviniť uh, nejaké celé súcnosti, ktoré tam jednoducho nemajú čo robiť. Pozrieme sa na otázky ako mier a bezpečnosť. Samozrejme sú tu určité prepojenia medzi týmito jednotlivými oblastiami a jednotlivými ľudskými právami, ale tieto oblasti nemôžu byť chránené zo strany mechanizmov na ochranu ľudských práv, môžu sa však chrániť mechanizmami, ktoré sú tu na tieto oblasti. A ak tieto prepojenia sa môžu napríklad dostať aj pred sú, tak častokrát nemôže byť e, zodpovedný štát, prečo sú to neštátni aktéry, ktorí sú tými, ktorí porušujú. V medzinárodnej aréne tieto práva častokrát sú podporované zo strany tých, ktorí porušujú tieto práva, pretože sa snažia porušovať ľudské práva na širšom kontexte. Napríklad medzi podporovateľmi vytvárania nového práva na mier, napríklad v roku 2008, kde vlády Sri Lanky a Sýrie sa snažili toto ľudské právo na pier zabezpečiť cynickým spôsobom na to, aby tá medzinárodné spoločenstvo ne, sa do toho nezaangažovávalo na základe tých porušovaní, ktoré oni páchali. Druhý typ týchto treťogeneračných práv, ktoré ohrozujú systém, je snaha vytvoriť právo pre organizácie, ktoré nie sú individuálmi. Takisto sa tu podkopávajú tieto práva individuálnych e, ľudí. E, to znamená, ide tu o napríklad e, obviňovanie náboženstva ako držiteľa práva, takisto sa do toho, do toho spadá rúhanie alebo porušovanie e, slobody náboženského vyjadrovania. Podkopávajú sa napríklad práva komunity LGBT, práva na nediskrimináciu alebo ženské práva, pokiaľ ide reproduktívne právo. Takže hoci sú tu možno nejaké puristické motivácie pre niektoré z týchto štátov, na no to by sa vytvorilo takéto tretie generačné práva, tieto práva ako také ohrozujú vlastne ochranu základných práv tým, že sa tu uh, poskytuje argument pre štáty, aby tieto to mohli porušovať. Takisto sa vlastne odhliada, odhliad, odhliad, odhliada od tých práv, ktoré sa momentálne majú chrániť. Vyhýba sa takto kontrole, prostredníctvom špecifických postupov, keď tu dochádza k porušovaniu týchto základných práv, keď sa sústredíme iba na tie oblasti, ktoré sú kľúčové. Rozšírenie týchto nástrojov, pokiaľ je marginalizované skupiny, bolo vítaným rozšírením v rámci z tohto medzinárodného systému bolo to rýchlo uznané, že ženy, deti a ďalšie marginalizované skupiny potrebujú alebo si vyžadujú svoje vlastné mechanizmy, ale sú tu tri spôsoby, akými vlastne tento súčasný spôsob ohrozuje podkopávanie tohto systému. Poprvé, keď tieto nástroje sa využívajú na vytváranie práv, ktoré sa potom týkajú výlučne týchto skupín, napríklad bolo tu spomenuté práva roľníkov v rámci toho soft law o právach rolníkov, ako napríklad právo na osivo, ktoré by sa týkalo iba tejto skupiny, tým sa vlastne podkopáva, podkopáva taký širší koncept. Po druhé, tieto nástroje, ktoré napríklad e, sa zavádzajú, sú síce dané do vzťahu s ľuďmi, ale nepatria tam. A namiesto toho, aby sa to ponechalo tam, kam to patrí, sa to dáva do oblasti ľudských práv. A tá rýchlosť, ako sa to celé deje, ohrozuje vlastne vytváranie síl, e, v rámci ktorých sa vlastne tento problém rieši. Napríklad mali sme tu otázku mučenia, alebo rodového násilia, kde jednotlivé systémy povedali, že tieto prípady porušovania sa dajú riešiť iba na základe zmluv, ktoré tu máme v rámci dohovoru o ochrane žien. Čím viac budeme mať mechanizmov o marginalizovaných skupinách a vieme, že sa tu vytvoria aj ďalšie, napríklad pokiaľ ide o staré osoby alebo osoby, ktoré majú lepru, pravdepodobne tieto medzinárodné mechanizmy budú trvať na tom, že prípady týchto marginalizovaných skupín sa môžu riešiť iba v rámci konkrétnych síl. Potom tu ešte bola expanzia rozšírenia mechanizmov. Právne režimy, ktoré boli vytvorené v univerzálnej deklarácii týchto práv, obsahujú aj dve zmluvy, napríklad 7. dohovor alebo monitorovacie organizmy, organizmy e, sa tu podkopáva miera alebo záber týchto, týchto dohovorov Máme veľké dôkazy, pokiaľ ide o pozitívny dopad, pokiaľ ide o takúto jurisprudenciu, pokiaľ ide napríklad o pozorovaciu funkciu, ktorú prebrali štáty vo forme odporúčaní. Tento špecifický systém takisto rozšíril právny režim a viaceré správy, napríklad pokiaľ ide držiteľov mandátu, pokiaľ ide tematické práva, sa stali dôležitou súčasťou e, pre štáty a pre občianskú spoločnosť. Ale rozšírenie týchto právnych režimov, predovšetkým pokiaľ ide navýšený počet špecifických postupov a držiteľov mandátov, sa využíva zo strany určitej skupiny štátov na to, aby si tieto vyberali, ktoré práva a ktoré mechanizmy budú uplatňovať. Toto je predovšetkým pravdivé, pokiaľ ide o štáty, kde dochádza k veľkým porušovaním ľudských práv. Takéto vyberanie vlastne sa vyhýba konkrétnej kontrole. Krajiny, kde sa napríklad e, napríklad máme tu príklady zo Sýrie z roku 2011, krajina ako napríklad Vietnam, kde sa akceptujú iba držatelia mandátov, ktorí sa sústredia iba na hospodárske, hospodárske aspekty. Takéto vyberanie má ďalšie dosahy. Máme tu viaceré mechanizmy a častokrát to potom vedie k tomu, že sa nepodávajú patričné správy. A výsledok je taký, že sa tu vyhýba tieto štáty kontrole a kritike pokiaľ ide o uplatňovanie mechanizmov, ktoré súvisia s ľudskými právami. Samozrejme, expanzia mechanizmov je určitým brebenom aj pre bohaté štáty, napríklad záber požiadaviek, pokiaľ ide o predkladanie správ, musí z ruka v ruke s jurisprudenciou organizácií a toto vytvára určitý nátlak pre zamestnancov, ktorí sa venujú otázke riešenia ľudských práv. Takže na záver, keď sme zosumarizovali tento dopad, a tieto expanzie. V stručnosti odporúčam teraz niektoré odporúčania. Európsky parlament sa mal sústrediť na podporu a ochranu základných ľudských práv. Mala by sa tu apelovať na implementáciu občianských práv, ako aj sociálnych hospodárskych práv, berúc do úvahy, že sú implementované a realizujú sa v rôznych spôsoboch. Nemalo by sa tu sústrediť iba na vizibilitu týchto ľudských práv, pretože toto jednoducho podporuje narratív tých, ktorí chcú takéto trojgeneračné práva. Mali by sa sústrediť na to, aby sa podporovali všetky záväzky v oblasti ľudských práv, ktoré sú, záväz, ktoré sú ukotvené v rámci dvoch základných dokumentov. Mali by sme sa sústrediť na to, aby sme zabezpečili, aby všetky osoby mali právo na ľudské právo bez diskriminácie, ale bez nejakej podpory vytvárania nových práv pre nových členov marginalizovaných skupín. Mali by sme sa sústrediť na tieto ľudské práva v všetkých politických oblastiach ale nemali by sme podporať vytváranie nových ľudských práv, pokiaľ ide o tieto oblasti. Mali by tu byť vytvorené snahy v prípade štátov, aby sa podporovali individuálne ľudské práva, pokiaľ ide napríklad o podporušovanie zo strany neštátnych aktérov, ale nemali, Nemali by sme hľadať nové metódy, aby títo neštátni aktéry sa dostávali do systému pre ľudské práva, ktorý nebol vytvorený na to, aby tu oni boli. A mala by tu byť takisto snaha úsilia na to, aby sa podporovala kontrola týchto týchto dodržiavania ľudských práv, aby sa to urobilo transparentnejším. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostaneme slovo Malcolm Lalford, o ktorý je docent pre verejné právo na univerzite v Osle a je spoluriaditeľom Centra pre právo a sociálnu transformáciu. Je to vlastne orgán z univerzity v Bergene, na ide medzinárodné investície v oblasti konsumizmu a pod, po, v, od, pokiaľ ide o otázku právnych právnických zamestnaní. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pokiaľ ide o ľudské práva, sú dôležité. Áno, keď sa pozrieme na množstvo v oblasti solidarity, pokiaľ identifikáciu niektorých držiteľov takýchto práv a pokiaľ ide o rozšírenie medzinárodného režimu. Je toto veľký problém? Áno, môžu tu byť určité obavy, pokiaľ, obavy, pokiaľ ide o osvojenie, pokiaľ ide o teoretické základy tohto rozšenia. Môžu to byť obavy, pokiaľ ide o účinnosť takéhoto režimu, ale ja by som povedal, že nie je to až také, ako by to malo byť a predovšetkým v tomto čase v roku 2018 by sme mali byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o obmedzovanie súčasného vývinu, pokiaľ ide o režim ľudských práv a musíme sa venovať nejakým špecifickým, že my prechádzame Eh, od Johna Locke eh, zo 16. storočia. Boli tu takí učenci ako Marie Sin, ktorí podporovali, analyzovali takéto rozšírené myšlienky ako sloboda a eh, mier. Mali sme tu dôstojnosť, potrebu, rovnosť. Vždycky pozor na túto tému. Jedno z prvých základných ľudských práv bolo vlastne právo na sociálnu podporu zo strany katolických. V 20. storočí 1930 Franklin Roosevelt z USA podporoval viaceré práva, ktoré vlastne boli základom tejto univerzálnej deklarácie. Aby som povedal deklaráciou, ale potom to išlo dozadu 150 rokov až k francúzskej revolúcii. Tieto generácie jednoducho nie sú dostatočná, trvali ľudia za nemožné, ako napríklad právo na sociálne zabezpečenie alebo na ubytovanie. To znamená, keď sa zamyslíme nad týmito novými právami, tak si musíme uvedomiť aj históriu práva. Ako... Nebudem sa teraz venovať tomuto, ale chcel by som sa venovať tomu, že my musíme počúvať, e, naslúchať tým požiadavkám marginalizovaných skupín zo strany socie a tak ďalej. Oni majú právo na potravinovú suverenitu a na ochranu. Toto sú teda tie hlasy, ktoré musíme načúvať. Z historického hľadiska tu takisto vidíme o ľudských právach a robotoch, vrátanie ľudských práv v robotoch. Toto sú dôležité diskusie, ktoré máme a je dôležité, aby sme sa nezatvárali pred kreatív. Ak chceme, aby niektoré krajiny podporovali občianske a politické práva, tak možno musíme sa sústrediť aj pokiaľ ide o obhajovanie sociálnych bolo to spomenuté aj zo strany pána predsedu, ten termín nerozditeľnosti. A viedenská deklarácia, keď sa nám podarilo dosiahnuť, tak ho správa. Bolo to pozitívne, takýto expansionizmus? Podarilo sa nám tu dosiahnuť tieto ciele, ktoré sme očakávali, že sa nám to podarí dosiahnuť? diskurz o ľudských právach na to, aby sa menili konkrétne politiky a štruktúry. A toto je vlastne aj príklad toho, či napríklad právo na strechu nad hlavou bolo iné práva. Pozrieme sa napríklad na eh, autochtónnych obyvateľov. Pozrieme sa na to. Bolo to veľmi dôležité pre toto hnutie za ostatných 40 rokov, aby to bolo brané ehm, môžu predstaviteľe autochtónnych skupín sa v parlamentoch vyjadrať. Pozrieme sa napríklad na kolektívne práva seba určenia kritické, bol až taký efektívny, ako by sme si to boli predstavovali, ale to možno preto, že západné krajiny jednoducho neakceptovali právo na rozvoj v celistvosti a do istej miesty internationally sa venovali socioekonomickým právam, biznis právam, a to viedlo k fascinujúcim správam, napríklad pokiaľ ide o materskú starost v Spojených štátoch Ameriky, v každodennom živote predtým, než ich z teoretického hľadiska vyčleníme. A čo napríklad občianských a politických práv, nebudem to teraz popierať, a to je veľký problém. Ale tri body k tejto téme. Poprvé, západné štáty samotné. Bola to skôr súčasť politiky a nie zodpovednosti, že sa nám podarilo dosiahnuť takú, takýto dohovor o európskych ľudských právach. Ďalej západnizáciu e, sieti s vodou takéto práva sú vlastne lingvo franco, všetci chcú využívať tieto práva vo svoj vlastný prospech. V ťažnostiach napríklad na úrovni OSN a má to tzv. bumerangový efekt. Je tu tiež znepokojenie, že sa e, rozširovanie ľudských práv možno stáva akýmsi obmedzovaním aj pri rozhodovaní medzinárodných súdov. krajiny, ktoré majú problém s demokraciou, sú tiež tie, ktoré majú problémy s ľudskými právami. A mnohé krajiny uznávajú ženy, eh, ľudia s postihnutím, eh, maloletí a tak ďalej. A zasa niektoré krajiny sa im snažia poskytnúť priestor na vyjadrenie a nakoniec je súčasný prístup k ľudským prácam, eh, právam neefektívny. Niektorí majú obavy, že to potom obmedzí rast, ale e, štúdia ukazujú, že je to skôr to, ako je nastavený váš sociálny systém, ako sme videli aj v e, škandinávskych e, krajinách, kde je sociálne zabezpečenie aj vysoký ekonomický rast, ale obavy spôsobujú skôr inštitucionálne ľudia a tak ďalej a sú obavy, že nechádzajú príliš ďaleko. Ja si myslím, že je tu akoby istý experimentalizmus, nové prístupy a postoje. To je veľmi dôležité, pokiaľ ide o rozvoj. Ale myslím si, že je čas tiež na konsolidáciu. Režim je úplne najefektívnejší. Myslím si, že to najefektívnejšie vidíme prostredníctvom eh, medzinárodného, napríklad obchodného práva a podobne. Myslím si, že tam je ten efekt, ktorý skutočne mení štátnu politiku. Čiže moje odporúčania parlamentu opatrne postupovať pri zhodnotení, či skutočne budú mať nejaký pozitívny dopad a e, byť otvorený tiež návrhom e, z marginalizovaných skupín. Po tretie, potrebujeme sa tiež pozrieť na seba v Európe, na to, či naše systémy e, reflektujú medzinárodné potreby, na sociálne práva, ľudské práva si e, môžu viesť aj k presadzovaniu ekonomických a civilných občanských práv. Potrebujeme tiež zapojiť neštátnych aktor, aktérov nadnárodné e, spoločnosti, napríklad medzi inými. A nakoniec potrebujeme konštruktívnu reformu systému OSN, potrebujeme priestor pre experimentovanie a rozvoj, ale tiež potrebujeme, aby bol efektívnejší. Ďakujem pekne grazie, grazie per la sua... Ďakujem pekne za prezentáciu. A teraz môžeme pokračovať v debate. Dám slovo pánovi, ma pracuje tiež pre Amnesty International. Predtým eh, bol regionálnym riaditeľom Nasty International v Nigerii. Samotná organizácia e, prešla, je skončili, pretože pred 17 rokmi e, sme mali podobné debaty o rozšírení mandátu a e, v Amnesty International. Možno by som sa mohol ešte stručne predstaviť a situovať e, tú pozíciu pre Amnesty International. Je to jedna z najväčších e, krajín, čiže mal som aj e, zaujímavé šírenia a myslím si, že Európska únia by sa mala snažiť o rozširovanie mechanizmov a platform pre lepšiu aplikáciu ľudských práv. Do detailov myslím, že Malcolm veľmi dobré výsledky vysvetlil eh, mnohé veci a ja úplne s nimi súhlasím. A tujúci ľudskoprávny systém, niekto, kto pracuje v ľudskoprávnom eh, hnutí OSN, ja nesúhlasím s týmto tvrdením, pretože spoluprých práv a eh, samozrejme je veľmi užitočné pomáhať ľuďom No, čo máme na mysli, ktoré sú tie nové, ktoré sú staré práva, kto o tom rozhoduje a obidvaja ste spomenuli všeobecnú pôd a orgánov a to tiež slúži ako opora pre našu prácu, a keď v roku 2001 sa Amnesty International, International e, niektorých práv a potom isté rozšírenie niektorí ľudia vnímajú oneskorené uznanie niektorých práv ako rozšírenie na nové kategórie e, práv e, sa prejavilo v niektorých. Asi nemyslím, že by to tak bolo. in specific rights, sectors and groups. I think rather it should be seen as... Tu uh, rôzne snahy uh, sú rôzne tu príklady z Nigérie, z Kenia a tak ďalej. Systémy stávajú progresívnymi. A chcem prejsť k ďalšej časti, a to je akoby taký návrh. Myslím si, že nemali by sme sa zameriavať len na mu, aby zodpovední e, boli e, daní pred spravodlivosť. A chcem vám pripomenúť, že nejde tu o rozširovanie ľudskoprávnych to je pokrok v technológii a ako tento pokrom, e, pokrok vytvára platformu pre debatu a potrebu byť flexibilný externe, e, tak ako hovoril aj Malcolm. Tiež myslím, že EÚ by nemala byť vnímaná National. Myslím si, že pre všetky práva, ktoré sú založené na nezávislosti a nedeliteľnosti, a akékoľvek rozširovanie by malo byť v e, systémy, a, ale skôr ako doplnenie, nie ako nejakú konkurenciu. Ďakujem. V Európe je to tiež spolu zakladateľ medzinárodnej kampane pre ľudské práva v Iráne a dozvám vám slovo. Very... Zorganizované malo by byť viac takýchto stretnutí. Musíme hovoriť o tom, čo sa deje e, s otázkou ľudských práv vo svete. Je tu evidentný problém toho, čo je alebo nie je ľudské právo. Práca organizácií e, ľudských práv riskuje, že sa stane, zaručuje zdravé, e, čerstvé potraviny, chutné potraviny, ktoré majú živiny, teda povedal, že fast food je porušovanie ľudských práv. Právo na ubytovanie podľa expertov znamená právo na um, pobyt pri školách, nehovoriac o daniach. To dáva ľudským právam zlú reputáciu a je pre nás ťažšie získať verejnú um, podporu, aby sme... Všetky práva sú rovné a všetky práva, uh, teda Mali by sme naozaj našu morálnu energetiku investovať. Je to rovnocené s, s e, zamestnaneckými službami. Šírime e, myšlienku e, ľudských práv, ľudské, aktivity ľudských práv musia byť objektívne na to, aby to bolo vieryhodné. Pre tieto aktivity, tieto aktivity musia byť politicky neutrálne a nie ideologické. Ale je tu tendencia pre kampane ľudských práv, že znejú ako politické kampane, čo povedala Rosa Friedman, ale najhoršie problémy e, rozširovaním agendy ľudských práv prídu, keď sa snažíme um, dať zodpovednosť vládám na medzinárodných forách, a aby sa e, hájili, ako dodržiava ľudské práva na základe je tu Pozrime sa, čo sa stalo e, e, v periodickom revíznom procese. Severná Korega, Korea, ktoré e, páli, zažíva obete koncentračných táborov a obrazu, kde závažné porušovania slobody a dôstojnosti sú relativizované a odôvodňované tvrdeniami o implementácii sociálnych programov. Priestor pre bojovanie proti porušovaniu e, života a slobody sa zmenšuje. Ehm, Stávame. E, teraz dostáva slovo Marcia Geres, ktorá sa s nami podelí o svoje stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste ma pozvali na túto diskusiu. Chcela by som najprv povedať, prečo si myslím, že toto je veľmi relevantná diskusia a veľmi relevantné načasovanie tejto diskusie. Chcem povedať niečo o tom, e, prečo toto robíme e, v ESVČ. E, potom niekoľko osobných prístupov a postrehov o ľudských právach. Táto diskusia je veľmi relevantná z viacerých dôvodov, ale ja spomeniem dva. Jeden je, že ľudské práva čelia hrozbe a to sa nedá ignorovať. Myslím si, že to e, celoplošne už spomenuli viaceré organizácie predo mnou, čelíme e, ťažkým časom celosvetovo, keďže sa zmenšuje priestor pre občianske spoločnosti pokus podkopávať univerzalitu a nedotknutelnosť ľudských práv. E, no a obhajcovia ľudských práv sú zabíjani a umlčovaní za to, že obhajujú ľudské práva a čo je znepokojujúce, e, spochybňovanie e, inštitúcií, ktoré boli e, zriadené, aby podporovali a chránili ľudských práv. Krajiny sa sťahujú z Medzinárodného súdneho tribunálu takisto spochybňovanie Rady Európy a myšlienky e, kontinentálneho systému pre ľudské práva. Myslím si, že to sú naozaj kľúčové časy na to, aby sme mali túto diskusiu. Druhý dôvod je, že tento rok oslavujeme, ako už bolo spomenuté, 70. E, výročie e, univerzálneho vyhlásenia o ľudských právach. Ja som vysokého predstaviteľa navštívila minulý týždeň Áno, a povedal mi, ako chcú využiť toto výročie. Súčasť je podpora ľudských práv, teda využiť to ako ďalšiu príležitosť podporiť ľudské práva vo všeobecnosti. Ehm, bude veľa podujatí, a ja sa zúčastním viacerých z nás a z nich a dúfam, že vy všetci, ale je to aj príležitosť pre ďalšie zapojenie so všetkými aktérmi, ktorí e, môžu urobiť zmenu, či už je to občianská spoločnosť alebo inštitúcie. A po tretie, je to takisto príležitosť pre reflexiu. Prečo? Preto dnes táto diskusia, ktorá zachádza trochu hlbšie a je to veľmi vhodné a to zahraja aj reflexiu o budúcnosti ľudských práv a diskusie o ľudských právach. Veľa už relevantných vecí tu zaznelo, ale ideologické boje, najmä v multilaterálnych fórach sa dejú a účasť na týchto fórach. Takže keď sa snažíme vytvoriť eh, eh, európske stanovisko, tak eh, tu vidíme organizované pokusy o podkopávanie univerzálnosti ľudských práv a to je veľmi znepokojivé a myslím si, že musíme si byť veľmi vedomí týchto pokusov a musíme sa brániť. Myslím, že občas sa vieme zorganizovať, ale musíme e, sa ponaučiť z týchto dobrých skúseností, keď sme boli schopní vlastne e, bojovať proti e, pokusom podkopávať ľudské práva. Boli tu diskusie o rozpočte vysokého predstaviteľa. Tieto diskusie sa dejú väčšinou e, koncom roka okolo Vianoc a boli tu pokusy škrtať rozpočet e, predstaviteľa, vysokého predstaviteľa o 30 a Európska únia ako obvykle e, zareagovala veľmi striktne a podarilo sa nám zabrániť tým, ktorí už chceli škrtať už veľmi malý rozpočet a rozpočet. To je len jeden príklad, bolo to vo viacerých ďalších oblastiach, keď niektoré regióny sa snažili podkopávať e, rozpočet pre mandát o sexuálnej orientácii a rodovej identite v New Yorku. Podarilo sa nám e, s niektorými krajinami GRULAC, teda Latinská Amerika a ďalšími, zorganizovať teda e, zabezpečiť, aby tento mandát nebol podkopávaný. Musíme sa ponaučiť z týchto e, lekcií, pretože sa tu môžeme diskutovať s krajinami, e, s niektorými krajinami o otázkach, s krajinami, s ktorými obvykle nediskutujeme, čiže musíme byť otvorení a rozumní v tom, ako sa zorganizujeme. Priorita ďalej vykonávať vodcovstvo a jednotu v oblasti ľudských práv zahraničnej politiky EÚ a musíme naďalej na to tlačiť a napredovať. Takisto e, venujeme pozornosť agende ľudských práv, čiže všetky naše delegácie zareagovali e, obhajovaním ľudských práv. Možno ste zaznamenali, že od dneška sme vydali význam, toho robíme aj z hľadiska ochrany e, obhajcov ľudských práv. Európska únia má jeden z najsofistikovanejších mechanizmov, aj pokiaľ ide o krajinami a organizáciami po celom svete. S niektorými z nich e, sú to konzultácie, pretože tieto krajiny a organizácie považujem e, napríklad, no a tým sa vrátime k bodu, ktorý tu zaznel predtým, tým, že umožníme dialog ekonomických, sociálnych otázkach, aby kde sme diskutovali len o otázkach, ktoré sme my považovali za relevantné, ale teraz sa snažíme e, o konzistentnejší pokus diskutovať o problémoch, ktoré sú problémami v horách, pokiaľ ide o ekonomické práva. Tento rok sa snažíme byť viac prítomní, ale sú tu ďalšie úsilia. Takže Musí to zlepšiť situáciu aj našu kredibilitu v týchto oblastiach. Takisto implementované. Je tam veľa medzier v tejto implementácii a musíme napredovať v tejto agende. Je tu niekoľko takých pečení, že existujúce mechanizmy sú eh, zrealizované Ehm, oblasti, kde e, svetla, ja si myslím, že UPR má dobrý potenciál s tými krajinami, ktoré sú e, e, teda nemožné. Myslím si, že celá diskusia o tom, ako zabezpečiť, aby ehm, rozvoj založený na práve Agenda 2030, ak sa to urobí, nehovorím, že to tak bude nevyhnutne, ale je to príležitosť No a samozrejme budú tu medzery a budú tu nové si udiať. Ďakujem. Ďakujem. No, So si síce no. Páči, ak chceš. Ďakujem, pán predseda. Že, a, veľmi zaujímavé popri našej každodennej diskusii o ľudských právach ehm, mať takýto širší prehľad o trendoch. Mám niekoľko komentárov eh, je v eh, medzinárodných ekonomických zákonoch. Ak som vás správne pochopila, tak ste povedali, že niektoré štáty, ako napríklad v Ženeve, eh, útočia alebo malé podniky páchajú porušovanie ľud, alebo porušujú ľudské práva ale keď sa na toto pozrieme, na tento problém, ale nevnímame, kto... Spojiť aj s vývinom spoločnosti a myslím, že iba v roku 2004 Amnesty poprvýkrát urobila kampaň o téme násilie na ženách, pretože to boli valibé. Ďakujem. Ďakujem pekne. Predtým, než dám teraz rečníkom samotným slovo, poprosím 4 minúty na, na kus tak by som ešte dve, tri veci spomenul. Môžeme rozlišovať, a treba to takisto prehlbenie ešte prediskutovať. A ďalší prvok, máme tu napríklad politickú otázku spomenutú, že či by sa to dalo zosumarizovať nasledovne. Po 89. Sme, sa udialo niečo veľmi dôležité. Západ zrazu straty sa objavili, takže prišli ťažkosti a problematické alebo nevedomosť na strane občanov nastala, každý začal hľadať nejakú silnú ruku rozšírenia tohto konceptu, kde vlastne sa termín a pole pôsobnosti ako keby vylučujú. A ešte provokácia zo strany nášho pána profesora. Ja by som to povedal takto. Otázka, či ľudské práva tu máme alebo nie, to je dosť. Ja som švédka a každý tu zdôrazňuje, že ľudské práva sú dodržiavané, veľmi dobre dodržiavané, ale napríklad my neučíme tento rešpekt voči týmto právam napríklad v našich školách z perspektívy alebo z pohľadu ľudských práv Takže čo by mňa zaujímalo? Mňa by zaujímalo, ako podľa vás členské štáty musia rešpektovať a dodržiavať tieto základné práva, ktoré vlastne nie sú ani v e, kurikulách. Takže máme tu aj kultúrne pravidlá a práva. Otázka je, že ako by to malo vyzerať na úrovni štátu alebo na úrovni kolektivity, spolkov na úrovni regiónu, na úrovni ešte aj nižších úrovniach, ako teda napríklad v nemocniciach a v ostatných sektoroch plniť tieto práva. Všetci hovoria, že to funguje aj tam. To je pravda, ale ako to jednoducho uplatniť v rámci týchto verejných, verejných inštitúcií? Akým spôsobom sa k tomu dopracujeme, ak nie prostredníctvom vzdelávania? Čo si o tom vymyslíte? Myslíte si, že Spojené národy robia niečo v kontexte tejto osvety? Čo teda môžeme urobiť ešte viac na to, aby sme zvýšili dodržiavanie ľudských práv na všetkých úrovniach, predovšetkým na tom decentralizovanom stupni? Ďakujem pekne. Nemôžem teraz reagovať na všetky tie otázky, pretože nemáme čas, ale začnem s tou otázkou, ktorá sa týka podnikov a ľudských práv. Pokiaľ ide o tie právne záväzné nástroje, ja si myslím, že to je problematické z viacerých ohľadov. Keď hovoríme o neštátnych aktéroch, ide tu o tú expanziu systému spôsobom, akým to nikdy nemalo byť a ja nechápem. Podniky síce povedia, že oni majú e, že plnia všetky pravidla, pretože chcú promo- robiť promo- promotion, podporu svojich výrobkov, ale akým spôsobom k tomu chcú dostať, to ja nepochopím. Napríklad krajina, ktorá sa chce vyhnúť takýmto záväzkom, pokiaľ i bremeno sa takýmto spôsobom prenáša. Ja si myslím, že to sa deje vo viacerých krajinách. Takisto ma zaujíma, že to je jednoducho... Takisto si myslím, že to je precedens. Sú tu iné fóra, kde by sa vlastne tieto otázky dali riešiť, ale nie mechanizmy ľudských práv. A pokiaľ ide o migráciu zamestnancov, prečo členské štáty to neratifikovým spôsobom okliešťuje oklešťuje právo týchto migrantov a to bolo svojho času spomenuté, keď sa táto, tento dohovor prijal. Ja si myslím, že z tohto dôvodu viaceré členské štáty, a to nielen v Európskej únii, neratifikovali. Ja si myslím, že tie novšie dohody ohľadne marginalizovaných skupín, napríklad osoby z činok na zdravie, o právach, ktoré sú vlastne obsiahnuté v tej univerzálnej deklarácii. Ja si myslím, že to, čo povedal môj kolega z Amnesty, tá myšlienka o nových právach, keď ja hovorím to sú práva tej tretej generácie, ktoré prinášajú ja sa skôr teda obávam tých práv tretej generácie, ktoré prinášajú niečo, čo tu nikdy nebolo. Ja si myslím, že takýmto spôsobom sa podchytávajú tieto ciele takým spôsobom, že tie krajiny, ktoré by chceli byť v kontakte s týmito udržateľnými cieľmi, pretože oni dávky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že treba spomenúť niektoré z tých vecí, ktoré tu ešte neboli spomenuté, napríklad vzdelávanie. To znamená, treba pochopiť ľudské práva na to, aby sme umožnili ľuďom žiadať ich práva. Takisto to boli viaceré otázky. Jedna z nich je napríklad ten argument týkajúci sa dobrého života. Je tu prebiehajúca diskusia o zavedení e, základného príjmu a práva na niektoré technologickými pokrokmi viacerí ľudia nemajú prácu kvôli tomu, že sú tam druhí ľudia, ktorých zamestnajú, ale sú tam roboty, ktoré robia ich prácu. Čo robia potom títo ľudia, keď nemajú sociálne zabezpečenie? Takže tieto diskusie tu prebiehajú. Potrebujeme sa do týchto diskusí pustiť otázku kultúrnych práv. Ja pochádzam z Afriky a zažil som kontakty s viacerými aktivistami v oblasti ľudských práv, ktorí sa venovali tomu napríklad, čo robí Amnesty ohľadne ten, ktoré sa vnímajú kultúrne, otázky, o ktorých by sme možno nemali hovoriť. Bez pochyby narastá populizmus a to má dopad aj na ľudské práva a my to považujeme ako politiku demonizácie a nie politiku populizmu, pretože vlastne vidíte v rámci Amnesty, pracujete pre Amnesty a vidíte, že ako dlho trvá riešiť nejaké problémy. Takže len si predstavte, že ako by dlho. Takže pre mňa, vrátim sa ešte k tomu, čo sa týka zodpovednosti, pokiaľ ide o interpretáciu existujúcich právnych predpisov a režimov, pretože iba ak my pristúpime k týmto témam ľudských práv z holistického pohľadu, hľadiac dopredu, tak iba vtedy jeden Európska únia vás bude podporovať aj ďalej. A pokiaľ ide o kultúrne práva stručnosti, ja si myslím, že vzdelávanie je výborným nástrojom, financujeme potený, Európska únia vás bude po podporovať aj ďalej. A pokiaľ ide o kultúrne práva stručnosti, ja si myslím, že vzdelávanie je výborným nástrojom, financujeme a podporovali práve tieto slobody. Výborne. To boli určité kľúčové body, ktoré by viedli k tomu, aby sa tento termín ľudských práv skutočne C'era, c'era, non so pekne, som veľmi rád, že mám tu príležitosť, že mám tu príležitosť e, sa vám prihovoriť, e, prihovoriť som e, spoluautorkou tejto správy spolu s Andrejom Rácom a Sergej Gerasimčuk z Politického centra. Správa je dosť rozsiahla a obsahuje dosť veľa podrobností, a za 15 minút vám samozrejme ju detailne nepredstavím a preto by som vám chcela iba stručne predstaviť taký sumár, aj naše zistenia a odporúčania. Správa pozostáva z troch hlavných e, častí. Museli sme vlastne sa pozrieť na ľudskoprávnu situáciu. Na Ukrajine začali sme situáciou Euromajdan vedúcou až potom k udalostiam roku 2017 a potom celkovo sme sa pozreli na prístup k ľudským právam počas tohto obdobia a tiež sa pozrieť na aktivity Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií a potom samozrejme sme dospeli k istým e, záverom. Budem sa snažiť e, tiež e, vám predložiť tieto odporúčania závery. Je nemožné zhodnotiť túto situáciu celkovo kvôli teritoriálnym rozdielom a kvôli teda tomu, že niektoré oblasti nie sú pod e, vládnou kontrolou, preto sme museli tú štúdiu rozdeliť na niekoľko častí. Začali sme tými vládnymi územiami. Samozrejme, došlo k významným reformám počas tohto obdobia. E, väčšina z nich sa týkala verejnej správy, právneho štátu, boja proti korupcii, niektorých politických práv. A reforma zdá sa, že naďalej prebieha. A zároveň e, došlo k významným, e, významnom vývoju v opačnom smere. E, je to ešte stále krajina, kde je, bola ovplyvnená e, politická sloboda, hovorím najmä o novinároch, e, dochádza k politickej šikane, e, napríklad publikácia, zverejňovanie súkromných údajov dosť veľkého počtu novinárov, ktorí boli vnímaní ako zástancovia nie tej oficiálnej vládnej pozície a to viedlo samozrejme k rôznym dôsledkom tiež vraždy známych e, e, novinárov neboli vyriešené ani za pomoci medzinárodného spoločenstva a samozrejme dôvod, ktorý je uvádzaný alebo taká výhovorka, to je prebiehajúci konflikt na východnej, vo východnej časti krajiny, ale určite sú prijímané niektoré neprimerané rozhodnutia, napríklad zákaz niektorých kníh, akékoľvek eh, predstavovanie napríklad nejakej eh, ukrajinskej histórie v, v nepriaznivom svetle, Napríklad e, ten posledný príklad bolo zakázanie knihy autora, ktorý predstavoval zločinnosti spáchané ukrajinským režimom na židovskom e, obyvateľstve počas druhej svetovej vojny. Potom e, otázky napríklad LGBT alebo ženské otázky a niektoré ďalšie veci boli trošku viac viditeľnejšie, ako je nám to obmedzenie práv menšín. E, možno si spomínate, že hneď po Majdane boli isté snahy obmedziť práva menšín. A potom bol prijatý taký viac špecializovaný zákon o vzdelávaní, podľa ktorého boli ovplyvnené e, zákony, e, teda práva menšín. Hovorím tu napríklad o zákaz vzdelávania v akomkoľvek inom než ukrajinskom e, jazyku. Samozrejme, tam sa vynechala ruština, čo je vlastne druhý najrozšírenejší, používanejší jazyk na Ukrajine. Zákon E, nesplňal relevantné medzinárodné normy, bol zaslaný Benátskej komisii na posúdenie až po e, jeho prijatí. Benátska komisia zaslala stanovisko, kritizovala tento zákon a navrhla zmeny. Ďalšia oblasť, e, ktorá je dôležitá, je pozícia Eh, občianskej spoločnosti. Určite ste si vedomí eh, kľúčovej úlohy, ktorú zohrala občianská spoločnosť pri udalostiach eh, počas Euromajdanu aj po nich, ale bohužiaľ dochádza k šikane občianskej spoločnosti pre všetkým zo strany štátu sú na ňu uvalené rôzne právne požiadavky, pokiaľ ide o neviem, rôzne napríklad majetkové priznania a tak ďalej. V roku 2017 bol prijatý zákon, podpísal ho prezident Porošenko, ktorý sa týka e, požiadaviek transparentnosti na občianskej spoločnosti, ktorý je tiež dosť nešťastný. Ďalšia oblasť, ktorá pritiahla veľkú pozornosť parlamentu, sú práva vnútorne presídlených osôb, Ukrajinská vláda má systém, podľa ktorého platby e, sociálnych e, e, sociálne platby, vrátanie dôchodkov sa robia len ľuďom, ktorí sú zaregistrovaní a to je dosť ťažké, pretože sú tam presuny ľudí a to znamená, že mnohí ľudia sú ako v takom váku. Tajná bezpečnosť, to je ďalšia kontroverzná otázka, ktorá priťahuje negatívnu pozornosť. E, podobne tiež e, voľba ombudsmana e, teraz otvorenou voľbou, nie tajnou voľbou. To je zmena, ktorá bola zavedená minulý rok. Ak prejdeme k východnej Ukrajine a k územiam, ktoré nie sú pod vládnou kat- kontrolou. Dá sa povedať, že je tam akoby vojenská diktatúra, nie je tam žiadna jasná štruktúra právneho systému, ľudia sú ponechaní ako keby vo váku, e, ktokoľvek prejavuje nejaké pro ukrajinské názory, vrátanie blogerov, predstaviteľov církvy a tak ďalej tí ľudia sú postihovaní, perzekvovaní, e, uväznení e, na dlhé obdobia len za to, že vlastne zdieľajú názory, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou pozíciou. A ja nehovorím o humanitárnej kríze so všetkým tým porušovaním ľudských práv, ktorá sa nej vyplýva. Krím to je iný príbeh, hoci tiež zdieľa isté spoločné črty. Samozrejme, Krím je pod kontrolou Ruska. Je to súčasť teraz ruského štátu, ale to neznamená, že e, miestne orgány neporušujú ľudské práva, e, či už je to mučenie, zlé zaobchádzanie s ľuďmi, um, Ehm, odsúdenie, uväznenie ľudí na základe rôznych zámienok, ehm, v, zároveň za porušovania medzinárodných ruských záväzokov. Ehm, porušovanie ľudských práv v Rusku sú do, pardon, na Kryme sú dosť rozšírené, napríklad pokiaľ ide o občianstvo, pokiaľ nesúhlasíte s ruským občanstvom, tak viac menej nemáte akoby prístup k vzdelávaniu, zdravotníckým službám a tak ďalej, e, vzdelávanie v menšinových jazykov pred anexovaním Krímu asi 14 e, tisíc študentov študovalo na Krímu. Teraz je to menej než 400. A Najviac zasiahnutí e, sú krymskí Tatári. E, Rusko ich e, označilo za teroristickú organizáciu, teda ich predstaviteľskú organizáciu za teroristickú. A je potrebný monitoring situácie, dochádza k porušovaniu ľudských práv, vrátanie slobody zhromažďovania a slobody médií. Čiže je tu dosť problémov aj na územiach, ktoré sú kontrolované vládou, aj na východe Ukrajiny a Kryme. E, keď sa teraz pozrieme na celkový prístup EÚ počas tohto obdobia, je tu dosť e, veľa vecí, e, Jedna z nich e, to je vlastne aj prevzatie tej predchádzajúcej pozície, tzv. mainstreaming e, ľudských práv. Samozrejme, to bolo zatienené politickými udalosťami, vrátanie narušenia e, teritoriálnej a politickej celistvosti Ukrajiny. To znamená, že sa teraz pozornosť ako keby obrátila a odvrátila od ľudskoprávnych E, otázok, ale postupne samozrejme, keď emócie opadli, tak e, pozornosť sa znova upriamuje na ľudské práva. Čo mám na mysli pod mainstreamingom ľudských práv? Ide e, tu o rôzne podmienky, či už sú to ekonomické, či je to otázka slobody, spravodlivosti, bezpečnosti a tak ďalej vo vzťahoch s Ukrajinou. jedným z dôležitých e, úspechov vo všeobecnom prístupe EÚ je znovu posilnenie záväzku voči dodržiavaniu ľudských práv e, z oboch strán prostredníctvom asociačnej dohody a to je vlastne aj základ pre spoluprácu oboch strán a akékoľvek vážne porušenie e, istých ustanovení môže viesť k stiahnutiu e, tejto dohody o voľnom obchode, pretože zatiaľ to boli skutočne najväčšie stimuly pre spoluprácu, ako napríklad bezvízový styk a tak ďalej. Ale pravdepodobne, teda nie je pravdepodobné, že by sa EÚ k tomuto uchýlila a, a tá doložka o ľudských právach e, odkazuje e, na ďalšie ľudskoprávne texty a normy, ktoré musí vlastne Ukrajina dodržiavať. V súlade s asociačnou dohodou treba tiež zdôrazniť, že e, rôzne vzťahy, asociačný výbor, asociačná rada, rôzne platformy, rôzne podvýbory a tak ďalej ja ich tu spomínam všetky, preto parlamentu, ktorý následne na to môže podniknúť kroky. A tiež je tu asociačná agenda, a je tu istá slabá stránka, e, pretože agenda je ako nástroj soft law, e, to znamená, že by sa mala aktualizovať rôznym súborom opatr. A tá agenda je taká hmlistá, nie sú tam žiadne konkrétne termíny alebo akcie. Všeobecný prístup EÚ e, tiež charakterizovalo množstvo nástrojov, ktoré sa využívali. Efektívnejšou platformou je ľudskoprávny dialog. To treba povedať, pretože je oveľa konkrétnejší vo svojej kritike a usmerňuje ďalšie kroky, čo možno trochu chýba, keď sa stretnú vlastne Ehm, hlavy štátov a vlád, alebo ehm, určitá podporovala kľúčové reformy v súvislosti s bojom proti korupcii a tak ďalej. A to samozrejme nesúvisí len čisto s ľudskými právami, ale s vytváraním prostredia, ktorý vedie k zmene kultúry táto kondicionalita e, zachádza ešte ďalej v oblasti slobody, bezpečnosti, spravodlivosti. A viete, že e, Ukrajina dosiahla bezvízový e, styk e, minule, e, minule v lete a e, bolo tiež na základe z tých podmienok vrátane ľudovej Ukrajiny a možno, že tam tie podmienky neboli až také striktné. E, no, po Majdane možno ľud, niektorí ľudia mali niektorú predstavu, že Ukrajina by okamžite mala dostať bezvízový styk, ale to ohrozuje na Ukrajine vrátanie bezvízového styku. Boli tu obavy zo strany občianskej spoločnosti, Ehm, že ak Ukrajina dostane bezvízový styk, tak jednoducho potom už zatvorí oči pred všetkým ostatným, ale to nie je pravda, respektíve podvýbor, ehm, ktorý vytvoril asociačný výbor, môže naďalej vykonávať monitoring v tejto oblasti. Pokiaľ ide o technickú a finančnú pomoc, tiež tu vidíme zlepšenie. Nielen pokiaľ ide o väčšie prostriedky, a v minulosti kritizoval výkon a využitie prostriedkov a teraz sa venuje veľká pozornosť politickým právam a sociálno-ekonomické práva až tak veľmi nefigurujú v rozdeľovaní fondov a prostriedkov pre občianskú spoločnosť až tak veľmi nefigurujú v rozdeľovaní fondov a e, prostriedkov pre občianskú spoločnosť. E, ďalším nástrojom je European Endowment for Democracy, ktorý v občianskej spoločnosti sú veľmi obmedzené. Ale prostriedky možno ešte zlepšiť e, a EÚ zobral na vedomie niektorú kritiku aj z minulosti, ale ešte stále treba zlepšiť veci, najmä pokiaľ ide o kondicionalitu, e, zvýšenie prostriedkov, využitie nástrojov, takých e, soft law e, nástrojov. Dan sa začali počas 7. 7. volebného obdobia a samozrejme bolo tam isté prekvapenie a počiatočná reakcia bola možno pomalá, ale postupne e, aj parlament sa začal hlasení a uznesení a následne e, počas udalostí, ktorí ohrozili e, teritoriálnu, teritoriálnu celistvosť Ukrajiny, tak parlament bolo skutočne počuť. Ale do istej miery práv a na, na niektoré praktiky zo strany vlády. Keď sa pozrieme na otázky, e, ktoré bral parlament do úvahy, alebo ktoré považoval za tie najdôležitejšie, určite nebudete pre ťažkému osudu krímskych e, Tatárov, ako aj ďalších menšín na Kríme. Bolo niekoľko e, uznesení, väčšina z nich sa eh, venovala krímským Tatárom a niektorých ďalším menšinám. Nadie Ševčenko, tá bola tá možno najprominentnejšia, venovala sa aj najväčšia pozornosť, ale niektorí by mohli povedať, že pozícia parlamentu neviedla k nejakým priamým zmenám, ale zdvíhanie medzinárodného povedomia mohlo zabezpečiť e, aj to pre Rusko. A potom je to vnútorné presídlenie a e, tiež situácia ľudí na východnej Ukrajine, ich prístup k e, sociálnym výhodám, dôchodkom a podobne a tie obmedzenia Pri... sa týka území kontrolovaných vládou, územie kontrolované vládou, je ťažšie e, urobiť vzorec e, ohľadom toho, ktoré problémy sú pre parlament signifikantnejšie, ale celková politická reforma, e, vrátanie právneho štátu, boj proti korupcii sú na programe parlamentu. Následne na udalosti v Odese, kedy viacerí protestanti, proruskí protestanti zomreli pri požiari v maji 2014 bolo uznesenie následne na túto udalosť bez spomenutia týchto udalostí a je to prvýkrát, čo parlament e, niečo spomenul Ukrajinu a východnú Ukrajinu. Parlament začal e, venovať pozornosť iným otázkam mino, e, menšiny, LGBT, práva žien, práva detí. A toto je paradox, ktorý sme zaznamenali v rámci našej štúdie, konkrétne, že čím väčšie je vlastne ľudským, ľudských práv na území Ukrajiny. Máme tu niekoľko grafov, Môžeme sa pozrieť na tieto grafy zblízka, ale e, tu e, chceme demonstrovať rôznorodosť aktivít, ktoré e, delegácia výboru pre parlamentné združenie, ktorá bola kľúčová v tomto období. A druhý graf demonstruje frekvenciu aktivít, častosť aktivít týchto jednotlivých inštitúcií, uvádza kľúčové aktivity, samozrejme nie všetky sú označené, iba sú tam zo pár príkladov. Vidíte tu, vidíte tu jasnú koreláciu medzi niektorými udalosťami a reakciami parlamentu, teda nie celého parlamentu, ale minimálne výboru alebo podvýboru alebo predsedu parlamentu. Čiže tu vidno vlastne zapojenie parlamentu, inštitúcií, môžete sa na to pozrieť v správe Eh, uzavreli by sme všeobecnými odporúčaniami. Teraz eh, všeobecné odporúčania, máme všeobecné odporúčania a odporúčania pre eh, Ukrajinu a územia mimo, mimo vládnej kontroly. Samozrejme, všeobecné odporúčanie je pokračovať v mainstreamingu, konzistentnosť, pokiaľ to len bude možné. Reforma ľudských práv v Ukrajine ten konflikt a situácia na Kryme by nemali odputovať pozornosť od udalostí, ktoré sa dejú na Ukrajine a treba tomu venovať pozornosť, čo sa týka ľudských práv, či už je to pozícia minorít, robia legislatívny krok, urobia legislatívny krok, ale potom neurobia zmysluplnú implementáciu. Pokračovanie e, poradnej misie je takisto dôležité pre podporu relevantnej reformy. Pokiaľ ide o územia, ktoré nespadajú pod vládnu kontrolu, tu e, zachovanie nátlaku. Ďakujem. Ďakujem za túto prednášku. Teraz dám slovo našim hostom. Chcete k tomu niečo povedať? Ďakujem, pán predsedník územiach. Tiež e, nás potešia vaše návrhy, čo Európska únia a teda konkrétne Európsky parlament môžu urobiť, aby pomohli správe. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pán Covi, ktorý je prvý účastník diskusie. Spasibo. E, Michael. Michael. Спасибо большое за приглашение. Уважаемый председатель. Ďakujem, pán predseda. Takže dnes e, v tejto miestnosti chceme potvrdiť to, čo vo februári, marci 2014, e, teda, že aj aj viacerých medzinárodných dohod bolo porušených, ktoré, zastup, e, ktoré podpísali zástupcovia Ruska, napríklad zmluva o hranici medzi Ukrajinou a Ruskom, alebo aj porušenie memoranda, podľa ktorého Ruska, US, Rusko, USA a Spojené kráľovstvo boli zárukou pre suverenitu a zachovanie hraníc Ukrajiny. V pozadí e, vojenských intervencií došlo k blokádám na Ukrajine, budovy boli e, uzavreté a boli e, zablokované letiská, všetko na Kríme spadlo pod, sa dostalo pod kontrolu ruského vojska. Ukrajina absolvovala náročné obdobie, v Kieve sa bojovalo Januš, Janukovič potom ušiel do Ruska, bál sa hnevu a situácia, v tejto situácia sa, e, potom došlo k anekcii Krímu. Odvtedy prešli 4 roky, čiže je tu okupačná sila, to je ruská okupačná. Orgány na Kríme vôbec nemajú pojem o tom, čo znamenajú ľudské práva alebo e, e, ľudské slobody dochádza k stovkám zatknutí, administratívne konania, postihy, tresty, milióny e, rozsudkov e, bolo e, vynesených, ľudia boli, došlo aj k politicky motivovaným trestným konaniam, desiatky, desiatky odsúdení, viacerí dostali dlhé tresty vo väzení 15 až 20 rokov väzenia pre politických väzňov, desiatky obvinených. Takže um, Ištárov, potom eh, tzv. právne konania od februára organizácie eh, účasti na masových nepokojoch a ide tu o 26. Eh, bez, na odne, trest odňatia slobody. Ďalší boli odsúdení, e, ktorí sa na tom zúčastnili a sú tu viacerí, ktorí ešte čakajú na svoj e, rozsudok. 3. máj e, porušenie štátnych hraníc Ruskej federácie. Ja zdôrazňujem, že neexistuje štátna hranica, že nemôže tam nebyť hranica. Mustafa Джемилева, лидера крымских татар, в этот день не пустили в Крым jeden tatársky vodca eh, mu bol zabradili vstup do Krymu. Nepodarilo sa. Takže viac ako 400 ľudí bolo eh, odsúdených eh, peňažné tresty, potom tu boli ešte ďalšie trestné konania, 20, ako 20 ľudí bolo odsúdených a 4 boli odsúdení e, na 20 e, rokov odňatia slobody a už sa nachádzajú v zahraničí, už nie sú na Kryme. Takže je tu uh, uh, obvinenie, že sa snažili chopiť sa síly. Takže naozaj boli veľké problémy pokiaľ ide o tie anektované časti Ukrajiny, ľuďom sa vyčíta, že hr- sú hrozbou pre Rusko. Nestrpí sa kritika, ľudia sú obviňovaní zo špionáže, ale viacero ľudí vôbec nie sú vinní a napriek tomu dostávajú vysoké tresty za extrémizmus, za separatizmus, vysoké tresty odňatia slobody podľa nejakého konkrétneho článku trestného zákonníka Ruskej federácie. Podľa tohto článku už boli vynesené dva rozsudky. Je tu článok a úsobitosť je, že v trestnom zákonníku takže tu boli, boli špecifické rozsudky. Ja som nespoznal jurisdikciu Ruska na Kríme. V podstate som Eh, poskytol len jedno interviu na televíznom kanáli a povedal som len toľko, že Európa nikdy neuzná pozíciu Ruska a podporujem pozíciu OSN, Európskej únie a eh, parlamentného združenia eh, Európy. Koncom októbra som bol oslobodený a odvtedy som Eh, vlastne eh, v hlavnom meste Ukrajiny. Čo môžeme robiť, keď eh, ruská vláda nedodržiava medzinárodné dohody? Dnes Rusko robí rôzne opatrenia proti, Ukrajiny, proti Ukrajine a toto treba zastaviť Žiadne ekonomické sankcie by nemali byť zrušené, ale e, mali by byť vypracované nové správy a uznesenia. Kultúrne podujatia by mali byť zakázané, mali by byť bojkotované, mali by sme e, vyniesť ekonom- stanoviť ekonomické sankcie, aby boli tak efektívne, aby e, sa Rusko vzdalo Krymu aj e, oblasti Donbasu. Takisto by sme mali posilniť e, našu ukrajinskú armádu, aby posilnila svoj potenciál e, hoci e, vojenské riešenie nie je žiaduce, môj záver je taký, že by som chcel, aby ste mali na pamäti, že dnes sa to stalo Ukrajine, ale zajtra sa to môže stať vašej krajine. Preto um, je potrebné zasiahnuť E, teda v súlade so zákonom a so spáchanými zločinmi. Ďakujem. Когда речь касается того, что происходит сегодня, Когда hovoríme o rozvoji na Kryme, je veľmi ťažké E, nezačať zovšeobecňovať e, vzorce porušovania ľudských práv, obmedzenia slobody, slobody teda voľného pohybu, ale nemali by sme zabúdať, že čelíme naozaj teroru. Nehovoríme len o e, uväznení. Ja som strávil tri roky v ruskom väzení na Kryme Bol som odsúdený ako mnoho ďalších, ktorí ešte stále sú vo väzbe. Snažil som sa mierumilovne e, hájiť svoje vlastné práva, svoje slobody, svoju dôstojnosť a svoju občianskú pozíciu. Ako občan Ukrajiny e, na Kryme je to hrozba, je to hrozba, je ohrozený váš život, je ohrozený život vám a blízkych. Je tu neustály teror, ktorý praktizujú je ruská vláda. Predstavte si len na sekundu, čo sa stane, ak niekto je uväznený alebo zadržaný ľudia v čiernom, ako gangstri, e, sa vám e, rozbijú vám dvere, rozbijú vám okno a vlámu sa vám e, do bytu a vlastne ľudí, ktorí, ľudia, ktorí žijú na kríme, tým sa to deje ráno o 5. o 6. a vlastne nás to vracia do roku 1944, keď sme boli vyhnaní z Krymu, z našich domovov. Len si to predstavte. To, nie som, to sa netýka len mňa, týka sa to mojich detí, mojich ale aj starších eh, občanov. Keď takíto hrozní ľudia sa vám vlámu do bytu, rozbijú vám dvere. uh donútia vás lahnúť si na dlášku, kopú do vás s ich topánkami a vlastne deti sa na to pozerajú. A my na to povieme, že je to porušovanie ľudských práv, ale zároveň je to aj ohrozenie nášho života, života našich rodín, našich detí a veľa ďalších, ďalších generácií, ktoré si to budú musieť zažiť Je to jednoducho taký psychologický kolaps. Dnes vlastne naše rodiny netušia, čo sa udeje s našimi deťmi, pretože tu unášajú ľudí každý deň, sú tu únosy, ktoré sú normálne. Istotne si pamätáte Pán Ibrahimov bol s vami v kontakte a po roku jeho zmiznutia ešte stále nevieme, čo sa s ním udialo a s desiatkami ďalších, ktorí majú rovnaký osud. Vieme iba to, že pán Metel bol zbytý, znásilnený a potom ho zabili. Zo strany teroristického štátu Ruska. Toto sú psi, ktorí vlastne útočia na našich ľudí. Oni šíria strach u dospelých aj u detí, aby sme si zapamätali, aby sme boli pokorení na kolenách pred nimi, aby sme ani nemohli hovoriť o nejakých právach, aby sme nemohli zmýšľať slobodne. A prečo? iba preto, že desiatky rokov sme sa držali princípov práva zo strany rozvinutej spoločnosti, aby sme obhajovali naše právo na život, na slobodu, Ak tu hovoríme o tomto štáte, ktorý uplatňuje takýto terorizmus, že títo ľudia prídu napríklad sem, tak si to ani neviete predstaviť, pretože my sme sa snažili o rokovania s nimi. V čase, keď sme mali napríklad G8, alebo keď napríklad naša nová spoločnosť sa snažila držať a dodržiavať tie hlavné princípy ľudských práv a nášho práva na život vôbec v tomto svete. Vrátilo sa nám toto monštrum, ktoré sa vrátilo v silnejšej podobe a dnes vlastne už zabíja aj deti. a ďalších. Máme tu nádej, že sa tento horor dá zastaviť, pretože je tu sila zachrániť našich ľudí, ktorí sú vo vezení, ktorí sú za mrežami, sú to tí, ktorí bojujú, ktorí sú odhodlaní bojovať za svoju budúcnosť, ale pozerám sa na vás a hovorím si, nemôžem tomu veriť, nikdy neopustím väzenie. Ale teraz všetci z nás vedia dobre, že prečo sme boli vo väzení. Pretože sme chceli zastaviť toto monštrum na to, aby sme zachránili našich ľudí, naše deti a zabezpečili ich budúcnosť. Ja som vám vďačný za vašu pomoc. Pomôžte nám vymaniť sa z pazúrov týchto teroristov ale nezabudnite na to, že nežijeme doma. Pán Mero nie je doma. Je to ako v 44. v tom strašnom roku, keď naše deti a vnúčence sú na Kryme. Naše deti si musia bojovať aj za svoju dôstojnosť. Môžem ja v takejto situácii ako starý otec žiť normálne, uvedomujúci, že títo tam tak strašne žijú, a to sa týka všetkých rodín. Nás nezaujímali veľmi podmienky, v ktorých sme boli, keď sme boli vo väzení. Tri mesiace som vlastne o tom ani nechcel hovoriť, o tej situácii vo väzení. Ale dnes keď som sa pripravoval na túto petíciu na Európskom dvore súdnom, tak som musel popísať jednotlivé epizódy tej situácie v tom väzení. A keď, sa na t- keď si na to spomeniem, tak sa jednoducho vraciam do tohoto väzenia, kde ma každý deň po- ponižujú, kde musím žiť každý deň pod tlakom. A hlavný Hlavný úmysel z ich strany je zlomiť vás, aby ste sa už necítili ako človek. A tie pozície, ktoré ste vy popísali, pokiaľ ide o väzenie, tak to sa ani nedá podariť. Po, po, po, nedá sa to ani porovnať s tým, čo sa nám tam deje. To je súčasná situácia. Nede tu iba o nedostatok nejakého zdravotnej starostlivosti, ale Povedal by som veľmi na že tam nie je žiadna zdravotná pomoc. Každé ráno väzni sú spočítaní, príde skupina policajtov, vyberie nás z cely a neviem, prečo nám hovorili dobré ráno, prečo hovorili, že dobré ráno, ale bolo dobré, pretože ste sa zobudili a boli ste nažive, preto bolo to ráno dobré. Neviem, či mám hovoriť o tom, aké tam boli sanitárne podmienky. Tie jednoducho boli neexistujúce. A pokiaľ ide o jedlo, tak to jedlo bolo horšie ako to, čo dávate zvieratám. Ale ak ste na Kryme moslimom, a tam sú milióny moslimov, tak nemáte možnosť jesť nejaké eh, druhy jedla, pretože to je našim náboženstvom zakázané, ale vaše právo praktikovať toto náboženstvo. To nezaujíma nikoho, pretože vy ako ľudská, ľudská bytosť sa nepočítate. Vy ich nezaujímate. Získali sme teda našu sílu prostredníctvom našeho úsilia, a aj skutočnosť, že sa zaujímate vy o nás, tak to je dôležité. Aj tie sankcie, ktoré sú relatívne mierne, tie mali byť oveľa prísnejšie. Neviem, ako môžete od nich kupovať ropu. Je to hlavný zdroj príjmov keď stá tisíce ľudí zomierajú. Ale aj tie sankcie, ktoré ste prijali, sú pre nich také závažné, že je dôležité o tom hovoriť a takisto aj váš prístup pomáha 100 tisícom ľudí na Kríme na to, aby si uvedomili, že tento teror jedného dňa skončí. Ja viem, že už som hovoril dlhší čas, ako som mal. V súčasnosti vlastne Rusko očakáva určitú pochvalu, pretože chcú ukázať ľuďom v Rusku, že sú silní, a že ich za ich trestné skutky nikto nepotrestá. Pozrite sa na futbalové majstrovstvá. Ako viete, že po, tých, po tom šampionáte vlastne začala zasa prelievať krv. Takže viete, že voľby nebudú sa konať. Viete, ako to dopadne terorist Putin bude zasa vo voľbách zlegalizovaný. V podstate som presvedčený, že by sme sa nemali ani zamýšľať nad tým, ako potrasieme rukou iba zasa potvrdí, že Krím je súčasťou Ruska. Momentálne sa tu stavia most, ktorý je to diabolský most, pretože je tu cesta smrti. Historické budovy sa ničia, životné prostredie sa ničí. Budeme potrebovať stovky rokov na to, aby sa zlepšila tá situácia. Takže ja dúfam, že sa zamknete a zjednotíte. A tak, ako ste pomohli vy nám, tak vás poprosím, buďte zjednotení. Neuberajte sa cestou špekulácie týchto ľudí, pomôžte ďalším väzňom, zachránte našich ľudí a našu domovinu. Ďakujem pekne.